Varmt välkomna till dagens Vítajte na dnešnom zasadaní nášho výboru a sme na výbore pre práva žien a rodovú rovnosť. Keď si pozrieme náš program, a tak vidíme, že budeme, e, musím schváliť E, náš program a chcela by som vám v tejto súvislosti predniesť určité, určité úpravy nášho programu. E, návrhy na doplnenie do programu sa týkajú, sa týkajú zlepšenia a pra, a pracovných podmienok a e, pracovníčok a na pracovisku. Žiaľ, pani Estrela, ktorá je spravodajkne tohoto bodu, ide teda bod 13, bude, môcť, bude musieť odísť zajtra, preto by som chcel navrhnúť, aby tento bod sme presunuli a tento bod zaradíme po bode 11 a 12 Môžeme postupovať takýmto spôsobom? Súhlasíte s tým, aby sme presunuli tento bod ďalší bod je schválenie zápisnice zo 4. novembra. Ak teda nie sú žiadne námietky, ak sa ne, nepredložia do konca našej schôdze, tak tieto zápisnice budeme považovať za schválené. Bod 4. Oznámenie predsedničky. a tu mám skutočne iba krátku informáciu, ale je dôležitá a poprosím vás, aby ste si ju poznačili. Naše budúce stretnutie, ktoré sa skutočí v januári, bude dôležité z toho hľadiska, lebo po obede, pondelok 25. sa uskutoční hlasovanie. A rátame s tým, že to hlasovanie sa začne okolo 4 na 5, teda o 16.15 čo sa týka 26. januára, tak musíme tento dátum zmeniť a bude to, žiaľ bude to z toho dôvodu, že bude nevyhnuté hlasovať o komisároch. Práve preto budeme musieť nájsť nejakú náhradu ešte v ten týždeň, ale keď uvidíme, aké, bude, aké budú disponibility, čo sa týka priestorov a tlmočenia, budeme vás informovať o tom, aký deň sa uskutoční toto zasadanie ako náhrada 26. januára. Takže poprosím vás, aby ste si poznačili tieto informácie, čo sa týka nasadania v januári. Ďalší bod na našom programe je bod číslo 5 a tu ide o udelenie absolutória za rok 2008, Všeobecný rozpočet ES, oddiel 3, komisia. Výbor pre kontrolu rozpočtu a jeho predseda informoval o tom, aký je postup, čo sa týka absolutória za rok 2008 a to znamená, že všetky výbory majú poskytnuté stanovisko do 19. februára 2010. Pre náš výbor ne, teda nebolo veľa času k dispozícii pre prácu, ale sme sa rozhodli, že vypracujeme stanovisko a pani Bauer prejavila ochotu byť spravodajkyňou za absolutórium. To znamená, že si vymeníme naše stanoviská, ktoré sa týkajú tohoto bodu. Slovo by som teraz chcela udeliť pani Bauer, aby nás poinformovala o tejto téme. Nech sa páči, pani Bauer, máte slovo. Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, nem tudom, hogy megvan-e a... Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa na úvod ospravedlnila. Nie som si istá, či sú k dispozícii všetky jazykové mutácie. Stanovisko sme pripravili v angličtine, keďže sme nemali k dispozícii dostatok času. Dovolte mi, aby som sa poďakovala kolegovi Petrovi zo sekretariátu, ktorý nám mimoriadne pomohol pretože táto téma je mimoriadne zložitá, pokiaľ nemáte k dispozícii adekvátnu podporu, ale my sme tú podporu, ako som už spomínala, dostali. Vo výbore sa realizovala štúdia týkajúca sa gender budgetingu. Tá je k dispozícii. A ešte mi dovolte upozorniť vás na ďalšiu vec. a to na Gender Institute, tento inštitút pre rodovú rovnosť. Toto meno sa v texte ešte neuvádza, pretože v roku 2005 ešte toto meno nebolo. Nebol tam ani žiaden rozpočet pre túto inštitúciu, no a preto tam neuvádzame názov tejto inštitúcie. Ešte jedna vec. Nemali sme k dispozícii dostatok údajov, pokiaľ ide o jednotlivé štatistiky, o rodovom prístupe, teda o prístupe k ženám a k mužom. Tieto štatistiky sa snažíme v tejto mojej, v tomto mojom stanovisku nejakým spôsobom zhrnúť, no a teším sa na názory kolegyň a kolegov. Ďakujem pekne, pani Bauer. Chcem sa poďakovať aj za to vysvetlenie, že to bolo problematické. Súviselo to s tým, že sme nemali dostatok času na preklady, takže celé to muselo byť po anglicky. Ale preloží sa to do všetkých jazykov, a podarí sa to asi do polovice decembra. To znamená, že bude to ešte pred tou lehotou pre pozmeňovacie návrhy. A teraz otváram diskusiu pre vaše názory a komentáre ohľadne tohoto stanoviska. Nech sa páči. Fru Bauer har gjort ett eh, bra yttrande pani Bauer predniesla veľmi dobré stanovisko, nie sú tu žiadne námietky, a tak môžeme pogratulovať pani Bauer. Čo sa týka časového plánu, tak ten vyzerá následovne. Lehota pre pozmeňovacie návrhy je 15. decembra do 12. Rátame s tým, že hlasovanie na výbore sa uskutoční 25. januára ako som už teda povedal na úvod, 25. januára v pondelok po obede budeme mať hlasovanie. A potom, ďalš, potom hlasovanie na výbore pre rozpočet bude 22. 23. marca. Takže toto je časový plán, teda lehoty a môžeme postúpiť ďalej k ďalšiemu bodu na našom programe. A ide tu o rovnosť žien a mužov v Európskej únii. Ako už každý rok. Na žiadosť rady komisia informuje o tom, aký pokrok sa podarilo dosiahnuť oblasti rovnosti žien a mužov. Ďalej sa informuje o výzvach do budúcnosti, o prioritách, na ktoré je nutné sa zamerať. Zároveň tu máme aj možnosť mimo kvót vypracovať právo z vlastnej iniciatívy na našom výbore, a my sme sa rozhodli, teda koordinátor na našom výbore, že budeme mať takúto, takúto, takúto správu, pričom by sa to mohlo schvalovať vo februári na plenárke. Náš výbor aj vymenoval zodpovedného spravodajcu, bude to pán Tarabela, a teda on bude pracovať na tomto stanovisku a chcela by som teraz dať slovo pánovi Tarabelovi, aby nás informoval, ako aj iných poslancov, poslankyni poslancov o práci na tejto správe o rovnosti žien a mužov. Nech sa páči, pán Tarabela. Ďakujem, pani predsedníčka, drahí kolegovia. Najskôr chcem privítať prácu komisie a túto správu, pretože je to veľmi vyvážené, veľmi dobre napísané, veľmi dobre vypracované. A pokiaľ ide o disponibilitu a mandát komisie, tak naozaj som to veľmi oceňujem, e, pretože som sa s tým stretal popri celej práci. Nechcem sa teraz zaoberať detailami, skôr sa zameriam na 5 podstatných bodov. Poprvé to je kríza, kde sa ukázalo, že naozaj kríza môže v prvej etape e, sa dotknúť mužov, pretože je tu negatívny dopad na ťažké zamestnania v priemysle, na ťažký priemysel, takže prvými obeťami sú muži, ale potom následne je, by bolo dobre analyzovať dôsledky, pretože táto situácia môže mať dopad na verejné služby, na sociálne služby, tam majú ženy väčšinu, takže e, tam by som požiadalo presné štatistiky ohľadne dopadu e, kríz na zamestnanosť mužov a žien a takisto aj jednotlivé členské štáty by bolo dobre, keby vypracovali z rodového hľadiska dopad na ženy, takisto rozpočtové úspory. Tam sa zdá, že ženy sú tým postihované viac ako muži. Po druhé, pracov, pracoviska a teda pracovný svet. 59,1 e, žien vlastne už máme. To je, tak, to je veľmi blízko e, k to je veľmi blízko k Lisabonským záväzkom, ale máme tu veľké rozdiely. Napríklad 34% na Malte a e, takmer dvojnásobok v Dánsku. Ženy sú väčšinové na mnohých univerzitách, e, vo výchovných zariadeniach, takže oni tam predpokladajú 58,8 pracovných miest, ale samozrejme, e, pokiaľ ide o súkromné veci, tak tam ženy nemajú prístup k vedúcim postom a aj napriek tej, tomuto vývoju sa mm, to neod, neodráža táto situácia žien e, na vedúcich postoch, pokiaľ ide o odmeňovanie, tam to je 17,4%, to je minimálny údaj. E, belgické odbory EŽTB urobili istý odhad, ktorý hovorí, že tu je asi tak 20-25% žien ktoré pracujú na čiastočný pracovný úvezok, no a teda 17%, to je ten minimálny počet prípadov, inak to presahuje tento údaj. Preto by bolo dobre žiadať reálnu aplikáciu e, smerníc e, na 2006-2013 ohľadne rovna, rovného prístupu k mužom a ženám na pracoviskách a presadzovať princíp za rovnakú prácu, rovnaký plat. Tretí bod, sexistické stereotypy. E, myslím si, že aj muži a ženy, že obidvoch sa to týka tak v súkromnom, ako aj v profesionálnom živote, pretože spoločnosť e, naozaj by sa nemohla vyvíjať, keby sme zrušili tieto bariéry a keby ľudia mohli e, si vyberať e, také povolania, kde by sa nebralo do úvahy pohlavie. Keď som bol ministrom vzdelávania, navštívil som mnoho stredisk a jedného dňa ma oslovila mladá žena, ktorá chcela byť od detstva šoférkou. Tam bolo nedostatok šoférov, ale následne ako vodička bola obeťou sexizmu nie zo strany 39 kandidátov, ale zo strany školiteľov, ktorí povedali, že to nie je povolanie pre ženu, že sa pomýlila, že by mala zmeniť zamestnanie a povolanie, mala by sa vyučiť za kaderničku a tak ďalej. Čiže vidíme, že v teréne aj napriek takýmto snahám máme také špecifické správania a preto by bolo dobré, keby komisia spustila takú istú E, informačnú a senzibilizačnú kampaň, pretože tieto predsudky pretrvávajú a možno, že ešte možno budem originálny, možno by bolo dobre zdôrazniť úlohu mužov pri zdieľaní rodinnej zodpovednosti, pri zosúľaďovaní rodinného a pracovného života. Myslím si, že by nebolo zle ukázať muža, ktorý sa stará o svoje dieťa, my vieme, že teraz tu mám tento problém vlastne veľmi nevyvstáva, ale myslím si, že by to mohlo byť zaujímavé. Pokiaľ ide o politické zastúpenie, máme 35 žien v parlamente, v predchádzajúcom to bolo 32. Takisto vítame vedúcu funkciu v verejnej sfére a Európska únia tu ide príkladom. 41 predsedov výborov, 42,8 podpredsedov Európskeho parlamentu. Ja neviem, či e, u kvestorov sú pani Lulingová v majorite muži alebo vy v porovnaní s predchádzajúcou legislatívou. No ale aj tak to nie. Vy ste tretinová, ale nie je to zlé. E, teda žien je tretina, nie je to zlé. Takže máme tu naozaj pani E, Lulingová má vysoké kvality ako kvestorka, o tom niekto nepochybujem, tak si myslím, že tu došlo k istým, aj keď možno skromným e, pokrokom, ale možno, že by bolo dobré vyzvať aj európske vlády, aby nasledovali príklad komisie, lebo nakoniec si myslím, že my sme sa obávali, ako to bude v komisie. Opäť máme tretinu žien komisárok. Bod 5, násilie na ženách E, tam má viac kompetencií výbor Libe, ale myslím si, že predsa len v mojom texte je jedna kópia tejto správy, keď som žiadal o e, vytvorenie dňa boja proti násiliu na ženách. Myslím si, že to by mohol byť nielen deň, ale téma jedného roka, počas ktorého by sme sa snažili nie vykoreniť, ale aspoň bojovať proti násiliu na ženách. Mali sme rok rovnosti príležitosti a rovnako by sme mohli mať rok E, boja proti násiliu na ženách. Myslím si, že to by bola jedna z priorit bod 6. E, ženy migrantky. Prečo? Pretože fenomén migrácie je veľmi rozšírený, neustále narastá. Je veľmi ťažké e, spred... nedomnievať sa, že ženy sú v tomto procese obeťami dvojitej diskriminácie sexuálnej, ale takisto v dôsledku E, štatútu migranta. Mnohé majú diplomy a mohli by vykonávať kvalifikované povolania, ale niekedy e, dokonca v takých oblastiach, e, kde je nedostatok zamestnancov v krajinách, kam emigrujú. A preto by bolo dobré vytvoriť nejaký rámec ochrany týchto žien a predvídať ich integráciu. No a aby som nezabudol na tematiku e, reprodukčného a sexuálneho práva. Myslím si, že je dôležité potvrdiť, aby ženy boli majiteľkami svojich tiel, aby mali právo na obranu a preto si myslím, že je dôležité e, podporovať ich a snažiť ich, snažiť sa o zlepšenie pohľavného zdravia žien, informovať ich o ich právach a o službách, ktoré majú k dispozícii a žiada členské štáty a komisiu, aby sensibilizovali mužov eh, ohľadne tejto problematiky. To mi pripadá ako najdôležitejšie. No a na záver E, si chcem ešte vypočuť komentáre k správe, naozaj s veľkým záujmom. A ešte úplne na záver, lehota na pozmenujúce návrhy je pondelok 7. decembra 12 hodín na obed. Ďakujem vám za pozornosť. Eh, Ďakujem pekne, pán Tarabela. A teraz otváram diskusiu pre vaše názory, ale najprv by som sa chcela poďakovať za skutočne veľmi intenzívne spracovávanie tejto témy a za to zhrnutie, ktoré ste pán Tarabela predniesli. Podľa môjho názoru sú toto skutočne veľmi dôležité oblasti a priority, ktoré sú tam spomenuté. A už skutočne sa teším na názory e, ostatných kolegov. Máme tu teda viaceré otázky, teda tých sedem alebo iné prioritné oblasti. A skutočne ma zaujímalo, že čo si myslia naše kolegyne. Takže v diskusii vystúpi Sophie Intfeld a potom pani Figueiredo a potom pani Luling pani Ernst a začneme tým, že slovo najprv delím pani Sophie Infeld. Nech sa páči. You, uh... Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som spravodajcovi zablahoželala k vynikajúcej správe. Myslím si, že v mene mojej skupiny môžem pokojne povedať, že podporíme túto správu. Ak predložíme nejaké pozmeňovacie návrhy, tak to budú len maličké doplnenia alebo vylepšenia. Myslím si, že by bolo dobré začať otázkou dopadu hospodárskej krízy. Vy už ste hovorili o dopadoch z dlhodobého hľadiska, teda ani tak nie z krátkodobého, ale z toho dlhodobého. A podľa mňa je mimoriadne dôležité, aby sme poukázali na to, že rozpočtové deficity a verejné zadlženie musia byť pod kontrolou, pretože ak tu budú veľmi vysoké miery e, verejného zadlženia, tak ohrozíme e, zamestnancov verejného sektora a to sú hlavne ženy. Takže to sú dve veci, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Keď sa pozriete na to z dlhodobejšieho hľadiska, tak najlepšou ochranou pre ženy pred nezamestnanosťou a chudobou by bola riadna účasť žien na trhu práce a k tomu samozrejme platí rovnaká pláca za rovnakú prácu. Vy ste hovorili, že vítate vymenovanie deviatich žien do funkcií komisárok v Európskej komisii, no podľa mňa to je absolútne minimum, ktoré je priateľné. A ako teda sa môžeme zasadzovať za účasť žien na trhu práce za rovnaký plat, ak skrátka akceptujeme, že v politických špičkách EÚ nie sú adekvátne zastúpené ženy, nie je tam vyvážené zastúpenie žien a mužov. Takže si myslím, že by sme mali ísť príkladom, príkladom hlavne pre tie mladé ženy v Európe až by sme im mali ukázať, že účasť na trhu práce je dobrá vec, ktorá im umožní dosiahnuť hospodárskú nezávislosť. Toto je podľa mňa z dlhodobého hľadiska najlepšia forma ochrany. Pokiaľ ide o tú priepasť v platoch medzi ženami a mužmi, na to ste už poukázali. V mojej skupine momentálne Prebieha rozpráva o tejto téme a ja som si dnes vypočula príklady krajín, kde tá priepasť medzi mužmi a ženami sa vôbec nezužuje, naopak rozširuje sa, predstavuje až 40 v niektorých krajinách. To je pre mňa úplne nepredstaviteľné. Toto teda môžeme tiež zdôrazniť vo vašej správe. Toto je podľa mňa jeden z tých problémov, ktorým sa musia zaoberať odbory pretože legislatívu môžete príjmať, pokiaľ ide o rovnaké práva, ale pokiaľ ide o to vyjednávanie o platoch pre ženy a mužov, tak toto samozrejme je v rukách odborov a zamestnávateľov. Pokiaľ ide o legislatívu o nediskriminácii, rada by som tam videla odsek ktorý by poukázal na to, že ani v pripravovanej legislatíve, ktoré sa venujú Rada, Parlament a Komisia, že aj v tejto legislatíve sú určité výnimky, pokiaľ ide o princíp nediskriminácie. Väčšinou tieto výnimky idú v prospech napríklad náboženstiev. Toto podľa mňa musíme vnímať veľmi obozretne, pretože u nás doma nejaké inštitúcie náboženskej povahy alebo náboženské školy môžu diskriminovať ženy. Môžu napríklad poukazovať na slobodu náboženstva, slobodu vierovýznania. Áno, toto je základné právo, ale je to právo jednotlivca, ktoré nemôže takýmto inštitúciám dávať právo diskriminovať. Keď sa napríklad pozrite na Nemecko, Najväčším, druhým, druhým najväčším zamestnávateľom je sektor starostlivosti, či už zdravotnej alebo sociálnej. A tejto aktivite sa väčšinou venujú cirkvi, ale tieto by nemali diskriminovať ženy. Takže toto je vec, ktoré je potrebné venovať pozornosť. No a ešte na záver, vítam vaše poznámky, pokiaľ ide o sexuálne práva a reproduktívne práva. Ja viem, že toto je vždy otázka mimoriadne citlivá, ale ak sa nám nepodarí ani len uznať autonómiu žien v tejto oblasti, právo rozhodovať o svojom tele, ako môžeme potom bojovať proti násiliu na, ženám, na ženách, ak neuznáme autonómiu žien vo vlastnom tele? My musíme uznať tú autonómiu a fyzickú integritu žien. A toto sa týka aj, alebo toto zahrňa aj e, sexuálne práva a reprodukč- reprodukčné práva. Ďakujem. Vám tak, fru Infeld. Ďakujem, pani Infeld. A ako ďalší rečník je pani Figueiredo a potom pani Luling. Najprv pani Figueiredo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. Aj keď správodajca upozorňuje vo svojej správe aj vo svojom vystúpení na dôsledky krízy e, a na život žien, rada by som ešte túto tému trochu rozvinula a bola by som rada, keby správodajca ešte lepšie vyjadril tieto obavy. Pretože my Máme rozličné situácie v jednotlivých krajinách. Napríklad v mojej krajine v súčasnosti sú práve ženy teraz prepúšťané, hrozím strata zamestnania, v niektorých fabrikách pracujú bez toho, aby dostávali plat, pretože niektoré priemyselné sektory e, sa boria s vážnymi ťažkosťami. Máme tu nadnárodné spoločnosti v oblasti e, výroby obuvy, textilnej výroby a tak ďalej. Ja osobne som sa stretla s niektorými z viac ako tisíckou žien v troch rozličných podnikoch e, v strede e, mojej krajiny a stovky z týchto žien nedostávali platy a tie platy sú aj tak ešte veľmi nízke. Je to okolo 500 eur mesačne a oni ani oni nedostali doteraz koncom novembra ešte ani oktobrový plat. To znamená, že je tam potom problém extrémnej chudoby pre rodiny, e, pre deti a ešte navyše hrozí, že niektoré z týchto fabrík budú zatvorené. Takže priemysel je veľmi posil, postihnutý touto krízou a väčšina pracujúcich práve v tých podnikoch, ktoré sú najohrozenejšie, sú ženy. Potom tu máme sektory, kde je práca ohrozená, prekerná. To je priemys, to, je, to si je obchodný sektor, supermarkety. Tam ženy majú buď čiastočný pracovný úvezok, alebo majú veľmi krátkodobé kontrakty a v dôsledku krízy ich jednoducho prepúšťajú bez toho, aby im ponúkli nejakú alternatívu. No a toto samozrejme tiež zhoršuje situáciu nielen v oblasti zamestnanosti, ale aj v oblasti chudoby, pretože nie, nie všetci majú podporu v nezamestnanosti. Napríklad tí, ktorí pracujú na tieto krátkodobé zmluvy, nemajú právo na podporu v nezamestnanosti a to na v niektorých krajinách E, tu hovorím o situáciách, ktoré dobre poznám práve. E, tam sú problémy s takýmto dopadom krízy. Myslím si, že Portugalsko nie je jedinou krajinou, takto je postihnutou. Určite v Európe ich je viac. My musíme upozorňovať na tieto práce, na krátke e, pracovné zmluvy, na čiastočný pracovný úvezok, na veľmi krátke pracovné zmluvy a tieto sú teraz spochybňované a ohrozované krízou, no a ženy sú tými hlavnými obeťami, pretože práve oni najviac pracujú v týchto oblastiach, kde ide o prekernú a zle platenú prácu. No a tretia poznámka, tá sa týka potreby podpory priemyslu, ktorý pre, prechádza ťažkosťami ale takisto treba podporovať aj mikro, malé a stredné podniky, kde pracujú ženy. Ide to napríklad o sektor služieb alebo aj o ďalšie sektory. No ale aj v tomto prípade už spravodajca na verejné služby upozorňuje, pretože škrty v rozpočte ako zámienka na plnenie MED, Paktu stability a rastu – môže viesť k zhoršeniu a veľmi vážnemu zhoršeniu situácie v, takej, v takých časoch, ako sú dnešné, a to nie len v dôsledku prepúšťania žien, ktoré v týchto sektoroch pracujú, ale aj zhoršením chudoby, pretože sa prestanú zabezpečovať verejné služby v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej ochrany a to je dôležité na boj proti chudobe, najmä žien. Takže vítam e, to, čo spravodajca urobil, ale myslím si, že musíme tieto aspekty ešte zdôrazniť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Čigarejno. A teraz má slovo pani Luling, ktorá je veľmi dôležitá predstaviteľka nášho výboru, lebo pôsobí je kvestorka. Nech sa, ako kvestorka, nech sa páči, pani Luling. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Rada by som povedala pánovi spravodajcovi, že som bola príjemne prekvapená kvalitou jeho správy, lebo my sme v tomto výbore zvyknutí, na správy menej dobre štrukturované. E, ide od niektorých e, jeho kolegov, ale takisto mám nejaké poznámky k niektorým nekoherentnostiam, na ktoré chcem upozorniť, ale ešte mám niekoľko poznámok k tomu, čo povedala moja predrečníčka. Ak v členských štátoch sú také podniky, ktoré neplatia svojim zamestnancom, tak za to nie je zodpovedná komisia Brusel ani Štrasburg. To je oblasť pracovného práva v týchto členských štátoch, to je e, otázka negociácie kolektívneho vyjednávania v týchto členských štátoch, pretože my tu predsa sa nemôžeme zaoberať všetkými podnikmi, ktoré majú oneskorené platy svojim zamestnancom. Na to predsa máme pravidlá v jednotlivých členských štátoch, či už v rámci kolektívnych zmluv, alebo v rámci pracovného práva. No a teraz musím povedať, že správa hovorí v oceku B, s tým plne súhlasím, tam sa hovorí, že um, už že je veľa žien, ktoré pracujú na pracovný úvezok na polovičný, ale ja dodám, že veľa z nich chce pracovať na polovičný úvezok. A my v Európskej únii a v našej krajine sme mali požiadavky od žien, aby im ponúkali viac pracovných príležitostí na čiastočný pracovný úväzok mužom aj ženám, ktorí chcú pracovať dobrovoľne na takýto úväzok. Trošku ma prekvapilo, to, že ženy sú väčšinové vo verejnej službe. Určite nie vo všetko, vo všet, v každej verejnej službe, vo všetkých verejných službách, v niektorých možno vo vzdelávaní. Ale neviem si predstaviť v mojej krajine e, verejnú funkciu, ak teda hovoríme o verejnej funkcii, tak tam naozaj sa nemusíme starostiť, pretože to je práca, ktorá je veľmi dobre odmienaná, veľmi dobré penzie ponúka a musím povedať, že ženy v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a vo verejnom e, sektore povedať, že taký, takéto ženy sú hrozené chudobou, to je nepriateľné, to je skôr opak. To sú skôr ženy v privátnom sektore, ktoré sú ohrozené práve takýmito javmi. Rovnako vaš, vaše cečko sa konštatuje, že najmä ženy penzistky, ktoré pracovali, alebo vdovy, ktoré sú najlepšie chránené v súčasnosti, pokiaľ ide o ich príjem. V D by som povedala, nepovedala by som, že nedošlo k zlepšeniam e, podmi pracovných a zamestnávateľských podmienok. Možno, že nebolo to dos- zlepšenie dostatočné, ale samozrejme nikto tu nechce posudzovať situáciu, e, ale a vyvozovať dôsledky z toho, že či sme zatvorili nejakú firmu a situácia sa zhoršila. Ja si myslím, že treba hovoriť o rozdieloch v odmeňovaní v priemerných číslach, pretože tie priemerné čísla práve zdôrazňujú tieto rozdiely, pretože my máme e, od roku 75 smernicu, ktorá v mojej krajine bola veľmi užitočná, aby garantovala odmeny a teda platy a myslím si, že netreba byť až taký negatívny. No a ešte si kladiem otázku, že či skutočne potrebujeme nové návrhy, nové legislatívne návrhy ohľadne aplikácie princípu kvality odmeňovania. Musím povedať, že samozrejme túto smernicu treba aplikovať, treba využívať prostriedky, keď ich máme, ale ja neviem, že či otvoriť novú reformu a či by to bolo také jasné a dobré ako tie podmienky, ktoré máme teraz. Takže E, stačí, aby sme sa pozreli na všetky e, reformy ohľadne rovnosti odmeňovania a tak ďalej. Takže treba opätovne požiadať o revíziu legislatívy. To netreba. Skôr sa treba dožadovať väčšej miery aplikácie tejto legislatívy K. Tam hovoríte, že ženy že ženy ženy majú viac ako 50% zastúpenie na univerzitách. To bolo v ktorom období? To možno by ste mohli spresniť ELKO. E, to je dobré, ale môžete tam doložiť komisia a dva kľúčové posty, aby sme mohli navrhnúť kandidátov a menovať ženu, tak ako sa to udialo nedávno. Potom, Peťka, vy hovoríte o rozpočtovej úspornosti. E, ja skôr by som hovorila o rozpočtovom ozdravení, ale určite to nebude úspornosť. Myslím si, že pokiaľ ide o bod 7, kde hovoríte o priemernom rozdiele v odmeňovaní, takže vy nemôžete e, žiadať len to, že aby sme hovorili, že existujú rozdiely medzi členskými štátmi, ale existujú aj rozdiely medzi jednotlivými ekonomickými sektormi. V bode 9 hovoríte e, celkom správne, že treba väčšiu mieru transpozície, ale ja neviem, prečo komisia nerobí svoju prácu. Pretože ak by sme mali teraz žiadať členské štáty, aby transponovali čo najrychlejšie smernice ohľadne rovnosti medzi mužmi a ženami. Veď to bolo prijaté v roku 75 a odtedy došlo k viacerým revíziám, vylepšeniam. Možno by bolo lepšie, keby komisia robila svoju prácu a keby skutočne toto do života zaviedla. A nech teda berie na zodpovednosť a pred, pred spravodlivosť tie štáty, ktoré to nerešpektujú. Ďalší bod. Ja, mne sa táto myšlienka o Európskej charte práv žien sa mi nepáči. Máme e, chartu ľudských práv a to pokrýva aj ženy, pretože vy ste proti všetkým segregáciám. A prečo teraz chcete vytvárať túto novú segregáciu? Ja myslím si, že to bolo myslím si, že vy to poznáte za, za vašu, že ste sa s tým stretli počas vašej dlhej politickej kariéry. E, odsek 11. Chcem vám pripomenúť, že som si preštudovala dokument komisie, ktorý vždy hovorí o profesionálnej segregácii, o sektoriálnej e, segregácii, ale aj samotná komisia nemôže zabúdať, že v 80. rokoch mali sme sieť ktorá bola riadená pani Silro, ktorú vo Francúzsku veľmi dobre poznajú a ja som tam prispievala, ja som bola expertkou v jej sieti v 80. rokoch a tam išlo o diverzifikáciu profesionálneho výberu a vzdelávania mladých dievčat a žien. A komisia e, to, tam nepokračovala v tejto práci, keď to prinášalo pomerne veľa peňazí. Treba povedať, že prečo komisiu nepožiadame? Čo tá komisia robí s týmito všetkými prácami? Veď to je už viac ako 30 rokov, čo ja som vtedy robila správy Luxem, za Luxemburg a myslím si, že ešte mám k tomu podklady aj doma a e, takisto isté poznámky treba vyjadriť e, k chudobe žien, najmä keď idú do dôchodku a ktoré sú ohrozenejšie. Máte pravdu. Áno, máte pravdu povedať to, lebo tie ženy menej pracovali počas istého času svojho profesionálneho života, lebo sa rozhodli, že zostanú doma, aby vychovávali deti a potom sú potrestané v prípade odchodu na dôchodok. A myslím, že to bolo v roku 95 z mojej iniciatívy, čo sme e, prijali a schválili správu, kde sa hovorí o tom, že je potrebné pripraviť e, smernicu o zdieľaní práv na dôchodok v prípade rozvodu. V európskej direktíve to ešte nie je, v niektorých krajinách to existuje, ale ak to neexistuje v iných krajinách, komisia tento návrh nikdy sa ním nezaoberala, pritom parlament sa takmer jednomyselne za tento návrh postavil. Pretože ak vy chcete e, umožniť ženám aj mužom, tak e, Samozrejme, že e, nie je dosť tých, ktoré chcú zredukovať svoju profesionálnu aktivitu. Ak sa preto rozhodnú, ak sa rozhodnú venovať rodine, tak sú potrestané, keď e, dostávajú svoj dôchodok. Takže možno by bolo dobre pripomenúť toto všetko. Komisia si jednoducho nevšímala naše uznesenia a potom roní krokodílie E, slzy vo svojich komunikáciách a vo svojich správach o, a pritom to tu existuje. Možno, že by bolo dobré pripomenúť aj tieto veci. No a ešte mám našťastie jednu poznámku. To je v záveroch komisia nám cituje a žiada legislátorov, aby urýchlili práce na návrhoch, aby pozmenili smernici, o ktorých som hovorila ohľadne nezávislých pracujúcich žien. Pokiaľ ide o tieto nezávislé pracujúce ženy, tak naše úlohy sme si splnili, prijali sme to v prvom čítaní už pred asi 8 mesiacmi predsedníctvo ani české, ani švédske sa zdá sa nezaoberá inými opatreniami. My očakávame na spoločné stanovisko k tejto správe už od mája. No a pokiaľ ide o ochranu materstva, to je niečo iné. Myslím si, že vzhľadom na kvalitu novej správy pani Štrela, so 73 pozmenujúcimi návrhmi o všetkom malničom, ničom, ktorá žiada všetko, mieša všetko, ochranu materstva, ote, otcovskú dovolenku, rodičovskú dovolenku. Ja neviem, ako môžeme dospieť k priateľným návrhom, ktoré by boli negociovateľné aj s radou, keď máme takú chaotickú správu. A bolo by dobré o tom ešte zajtra si pohovoriť. To je niekoľko poznámok, ktoré som chcela urobiť. Samozrejme, môžeme tam predniesť pozmenujúce návrhy, ale tak by som chcela povedať, že kvalita správy je dobrá, vy ešte možno nie ste taký starý ako ja, a takže som si dovolila pripomenúť vám, ako dlho existujú niektoré veci, ktoré, ako sa zdá, komisia vo svojej správe práve teraz objavila. A už sa e, minulo veľa peňazí na správy expertov sieti, e, na ponuky služieb pre deti. Toto všetko už bolo urobené, bolo dobre urobené, ale dôsledky, pokiaľ ide o konkrétne dôsledky, tak tam tieto musíme všetci, to musia radnice, členské štáty e, pripraviť takéto štruktúry, napríklad e, starostlivosti o deti. A ja neviem, E, či, by, či to budú robiť tí, ktorí majú veľa peniazy. Ja si myslím, že teraz treba veľa vecí a peniaze, ktoré majú radnice k dispozícii, už nie sú také e, veľkorysé, ako to bolo v minulosti. Ďakujem pekne, pani Luling. A povedali ste správne, Zajtra sa vrátime tej správe pani Estrele, ktorá bude prítomná a bude nás informovať. Ďakujem pekne za tieto komentáre a teraz bude mať slovo pani Ernst a potom pani Cornelisa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Samozrejme, ide tu o veľmi dôležitú tému pre našu spoločnosť a som veľmi rada, že pán spravodajca sa snažil to celé skráti na 21 bodov. Ja si myslím, že 21 bodov to asi nebude všetko. Toto je téma, ktorá je veľmi významná a preto by sme si to nemali zjednodušovať. Na rozdiel od predrečničky som veľmi rada, že mal sa vypracovať nový legislatívny návrh komisie. Toto je veľmi zaujímavá téma a ide tu o rovnakú plácu pre, za rovnakú prácu pre ženy a mužov. A to poviem z nemeckého pohľadu. U nás ženy dostávajú až o štvrtinu menej v porovnaní s mužmi za rovnakú prácu. To znamená, že tento problém tam máme a uplatňovanie existujúcich pravidel, existujúcej legislatívy sa nedodržuje. A myslím si, že dôležité je, aby sme tu mali niečo, čo túto situáciu zmení. Podľa mňa by sme mali postupovať aj tvrdšie, zamýšľať sa aj nad sankciami, preto si myslím, že je správne, aby sme išli touto cestou. Páči sa mi aj tá myšlienka, že by sa vytvorila Európska charta práv žien. Je jasné, že to heslo francúzskej revolúcie sloboda, rovnosť, bratstvo ako keby obchádzalo ženy. Pri mnohých veciach zdá sa, keby ženy až neskôr sa do toho zapájali. Samozrejme, ženy sú ľudia. Preto je dôležité mať takúto chartu, kde by sa uviedlo všetko, čo je súčasťou základných práv. Jednoducho na ženy sa častokrát zauj- e, zabúdalo, buď sa vyhlásili iba za matky, nepovažovali sa ako ženy. A myslím si, že je dôležité hovoriť o všetkých aspektoch. Čo by som si ešte tak želala? Asi následovné. Poprvé, Kolegyňa pani Figurejda to už povedala, že musíme hovoriť o týchto zle platených zamestnaniach žien. V Nemecku máme milióny pracovných miest, ktoré sú veľmi zle platené a pracujú v nich ženy. Nie sú sociálne poistené, môže byť ľahko prepustené, v princípe hire and fire. V Nemecku máme aj minimálnu mzdu, ale mnohé ženy sú veľmi zle platené. Podľa mňa je to oblasť, ktorú musíme posilniť. Ženy vo vedúcich pozíciách, no tu musíme hovoriť konkrétnejšie, čo tu vlastne chceme. Ja osobne som toho názoru a ja by som rada viedla ten spor, uvidíme, ako tam napíšeme, že najlepšie by asi bolo sa zhodnúť na cieľových kvótach, ináč to nebude k ničomu viesť. Vidím to u nás v Nemecku. Máme mnoho žien, ktoré majú lepšie študijné výsledky, ako muži, ale na vysoké pozície pre všetkým zamestnávajú mužov. Napríklad iba 10% profesorov sú ženy, ale ženy rozhodne nie sú hlúpejšie, preto mohli by pracovať ako profesori. Myslím si, že aj tu musíme sa zamýšľať nad e, týmito vecami. Potom sú to ďalšie veci, ktoré mi to chýbajú. Ja by som bol rada, keď sme tam mali aj určitú pasáž, ktorá by sa týkala odbúravania týchto patriarchálnych e, vzorcov v živote musíme si povedať, že prečo vzniká to nerovnaké pristupovanie k mužom a ženám. Jednoducho sú tu určité vzory a vzorce, funguje to aj v politike, preto je dôležité začať v oblasti vzdelávania a tam sa tým musíme zaoberať. To znamená, aby tá, aby, aby tá rovnosť postavenia sa zdôrazňovala v školstve, aby sa nehovorilo iba o, o o postaveniach v rodine, ako čo robí mama, čo robí otec. Potom je tu ďalšia skupina, z nevyhodnených žien. A musím sa zamerať na situáciu práve takýchto žien, ktoré nemajú prácu a sú diskriminované rozličnými formami. Preto by bolo možné ešte niektoré veci doplniť. Jednu vec už spomínali viacerí predrečníci, a síce kombinácia ženy a dôchodok. Toto musíme riešiť konkrétnejšie. Napríklad ja si myslím, že je dôležité uznávať eh, do dôchodkova veku aj starostlivosť o deti. To by sa tam malo uviesť, lebo nie je to samozrejme. A myslím si, že toto súvisí veľmi intenzívne aj s tým, či je niekto bohatý alebo chudobný. Samozrejme, budeme mať ešte príležitosť vypracovať prípadné pozmeňovacie návrhy, čo ma veľmi teší a myslím si, že aj táto diskusia je veľmi plodná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Toto je skutočne veľmi zaujímavá diskusia a teraz bude mať slovo pani Cornelisen a potom pán Šimanský. Nech sa páči, pani Cornelisen. Ďakujem. Rovnako ako predrečničke chcem zablahoželať spravodajkyni k veľmi obsažnej správe. Isté, prídeme s nejakými pozmeňovacími návrhmi, ale budú to len také určité doplnenia k tomu, čo už správa obsahuje. Dovolte mi načutnúť dve veci. Poprvé, v správe sa hovorí o lepšej implementácii existujúcich politík a ustanovení. A toto je podľa mňa kľúčový aspekt ktorému by sme mali venovať veľa pozornosti, pretože politika a legislatíva EÚ pomôže že nám v praxi iba v prípade, že bude naozaj vykonávaná. Áno, dalo by sa kontrolovať, ktoré členské štáty robia dosť a ktoré nie a príjmať potrebné sankcie. Toto už je v som nie je to mimoriadne dôležité. Ďalej zmeny na trhu práce. Kríza sa uvádza z viacerých hľadisk, vníma sa ako príležitosť, ale aj ako ohrozenie účasti žien na trhu práce. Výborné podľa mňa je to, že sa zohľadňujú dopady rozpočtových škrtov na ženy, na zamestnanosť žien a že zamestnávateľia a odbory by sa mali týmto zaoberať predtým, než pristúpia k nejakému kráteniu, pokiaľ ide o sociálne služby. Ďalšia vec, ide o opatrenia, ktoré sa príjmajú v krizových balíčkoch na stimuláciu, na naštartovanie ekonomiky. Trošku sa obávam, že mnohé z týchto prostriedkov skončia v rukách mužov, takých typických mužských sektoroch a že sa nedostanú k ženám, ktoré sú tiež krízou postihnuté. Takže gender budgeting, teda takéto nejaké rodovo vyvážené financovanie eh, krízových balíčkov, protikrízových balíčkov. Takže my sa v tejto kríze musíme snažiť zachovať čo možno najviac pracovných miest pre ženy. To je jeden problém, ale druhým problémom je starnutie spoločnosti. Toto je taký dlhodobejší fenomén sociálneho charakteru, spoločenského charakteru a bude sa týkať žien odlišným spôsobom než mužov. Takže potom je potrebovať, aby naozaj všetci eh, boli účastní na trhu práce, aby sa zaplnili upraznené miesta. Takže bude potrebné prijať ďalšie opatrenia, aby sa platená práca stala pre ženy atraktívnejšou, teda určitý flexibilnejší pracovný čas, možnosť pracovať na čiastočný pracovný úvezok, možnosť sklbenia práce a materstva, aby na trhu práce bolo aktívnych čo možno najviac nielen mužov, ale aj žien. Dopady starnúcej spoločnosti na ženy by sa podľa mňa tiež mohli tejto správe uviesť. Lisabonská stratégia je taká dlhodobejšia a tá by mala mať určitú kapitolu o ženách, o rodovej rovnosti. To by tam tiež mohlo byť v tej správe zakomponované. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Cornelisen. A ako ďalší rečník je pán Šimanský a potom pani Thompson. Takže pán Šimanský, nech sa páči. Mikrofón, poprosíme rečníka, aby si zapol. Mám povtúžiť? Mám to zopakovať? Dobre, tak začnem od znova. Dovolte mi aby som sa pridal k tým, ktorí vyjadrili vďaku spravodajkyni. Dovolte mi, aby som sa zameral na niekoľko bodov, ktoré sú podľa mňa kľúčové, pokiaľ ide o práva žien. Sú tu niektoré, ktoré nie sú kontroverzné, ktoré sú absolútne evidentné, ale máme tu určité prípady, negatívne prípady, o ktorých sa dozvedáme napríklad pokiaľ ide o situáciu žien v niektorých krajinách, kde ženy často obetujú veľkú časť svojho života práve výchove a teda starostlivosti o deti. Z Európskej komisie sa dozvedáme, že by sme mali pristúpiť od slov k činom, že by sme mali urobiť revíziu legislatívy pokiaľ ide uplatňovanie, o jej uplatňovanie v členských štátoch a že ženy by mali mať nejaké aspoň minimálne um, ochranné obdobia, pretože niekedy tá situácia je mimoriadne dramatická a to je nepriateľné. Je tu obrovský rozdiel medzi tým, čo sa dozvieme na konferenciách, čo sa dočítame v správach. Celá Európa o tom hovorí, ale ten problém pretrváva. Je potrebné riešiť ho od podstaty, teda v praxi, dochádza k diskriminácii žien, k nerovnému prístupu k ženám. Dokonca aj v Európskej únii v samotných špičkách ženy nie sú dostatočne zastúpené, nie sú dostatočne viditeľné. Čiže je tam rozdiel medzi vyhláseniami a skutkami. Ja osobne nie som za nejaké paritné úpravy. V tomto výbore to nie je veľmi populárne, ale myslím si, že sú tu talentované, kompetentné ženy, ktoré majú istotne právo na to, že budú obsadzovať e, vysoké posty. Ale tí, ktorí o tom najčastie hovoria, tí vo svojich vlastných organizáciách, vrátane Európskej inštitúcii, ženy diskriminujú. Tak to je a my to musíme otvorene nahlas povedať. Pokiaľ ide o situáciu na trhu práce, mnohé ženy v mnohých krajinách pracujú nielen preto, že sú kompetentné, kvalifikované, nebo preto, že sa chcú realizovať, ale mnoho žien pracuje z ekonomickej nevyhnosti. Ak chcú vykonávať prácu, na ktorú majú potrebné vzdelanie, tak by nemali byť nútené prijať iné práce. A v chudobných krajinách to tak často je, že ženy vykonávajú práce, ktoré nie sú v súlade s ich kvalifikáciou a toto ešte zhoršuje situáciu žien. Takže si dovolím požiadať vás o to, aby táto správa nebola len ďalšou správou, len ďalšími slovami, aby komisia naozaj preverila legislatívu v oblasti práv žien, hlavne tých penzijných. Ďakujem pekne, teraz pani Tomsen a potom pani Ovír. V prvom rade si tiež dovolím zagratulovať spravodajcovi k jeho pravodajkyni, pardon, k jej eh, práci. Prezentácia bola podľa mňa veľmi zaujímavá. All the very, uh, uh Ehm, Takže pánovi spravodajcovi, podľa mňa ste sa tam dotkli mnohých dôležitých otázok v súvislosti s rodovou rovnosťou. Dovolte mi zo pár komentárov. Inšpirovalo ma to, čo povedala pani Figurejdo o kríze, teda že kríza sa zdanlivo v prvej fáze dotýka mužov. Ide hlavne o sektor dopravy a stavebníctva. Áno, tam pracuje mnoho mužov, ale tá kríza sa prehlbuje a postupne sa verejné prostriedky na krízu znižujú a tým trpia ženy, ženy ako zamestnanky verejného sektora, a aj ako príjemkyne rôznych sociálnych dávok v súkromnom aj vo verejnom sektore. V ťažkom priemysle došlo k uzavretiu mnohých podnikov. Áno, často tam pracovali väčšinou muži. Áno, v krajinách, kde je ťažký priemysel, sa to týka hlavne mužov, ale to, čo povedala pani Figuredo, platí, že napríklad v Portugalsku nie je ťažký priemysel a v ľahkom priemysle dominujú ženy. A tak to je v viacerých členských štátov, v štátoch EÚ, najmä v tých nových. Takže sú ženy, ktoré tam pracujú a plýva na ne kríza. Takže kríza sa týka nielen mužov, ale aj žien. A to za každým trošku iným spôsobom v závislosti od toho, o akom členskom štáte momentálne hovoríme. Pokiaľ ide o nerovnosť v mzdách, platy vyjednávajú v Európe sociálni partnery. Musíme však mať na pamäti jednu dôležitú vec a to, že v smernici zodpovednosť nie je v rukách sociálnych partnerov, pokiaľ ide o zniženie tejto, týchto rozdielov v platoch. zodpovednosť majú vlády a vlády musia vzdelávať, musia zabezpečiť, aby tieto rozdiely v kolektívnych vyjednávaniach boli znížené. A toto je veľmi dôležitý aspekt, pokiaľ ide o implementáciu smernice. Ak vlády svoju úlohu plňa, teda či vôbec plňa, splňajú túto úlohu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Ovira. proua juhataja. Ďakujem. Ähm, Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som tiež zablahoželala spravodajcovi k veľmi príjemnej správe. Prečo príjemná? Preto, lebo jej autorom je muž. V Estonsku by také niečo bolo nemožné momentálne. Dovolte mi, aby som vás upozornila na jeden aspekt, ktorý by možno bolo dobré pokryť detailnejšie. Viete, že model rodiny v Európe sa postupne mení a matky e, samoživiteľky, samovychovávateľky nie sú výnimkou a už sa to nemusia hambiť. Ale rodič, pardon, otcovia Otcovia v mnohých členských štátoch ešte nesplňajú svoje povinnosti, neplňa svoje povinnosti a mnohé matky nedostávajú od otcov výživné alebo nejakú podporu pri výchove detí. V súčasnej hospodárskej situácii je to mimoriadne dôležité, takže si myslím, že by sme sa tomu mohli v tej správe detaľnejšie venovať. Napríklad môžeme navrhnúť, aby štát dočasne prevzal túto povinnosť, ak, jej, ak ju nesplňa otec. Teda aby štát bol potom ten, kto potom bude požadovať tie peniaze od otca v neskoršej fáze. Rešníci spomínali mnohé zaujímavé veci, ale sú tam aj ženy, ženy s handicapom, ktoré na trhu práce nemajú adekvátne zastúpenie a ich situácia sa ešte zhoršuje. Takže sa teším z tejto správy, ale je tu niekoľko aspektov, kde by sa ešte dala vylepšiť. Ďakujem pekne, pani Ovír. A Chcela by som sa spýtať, či tu je nejaký zástupca komisie a či by chcel prípadne vystúpiť. Vidím, že nie. Tým pádom dostane slovo pán Tarabela na záverečné komentáre. Podľa mňa toto bola skutočne veľmi zaujímavá diskusia. Nech sa páči, pán Tarabela, máte slovo. Merci, la, la Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem sa vrátiť ku všetkým bodom, o ktorých sa tu hovorilo. Prvý ma uspokojuje a to je e, všeobecné ocenenie mojej správy a jej vyváženosti. Som tomu veľmi rád a zdieľam to aj s mojou asistentkou. Necitujem ju tam, ale ona pred niekoľkými rokmi napísala knihu o európskych ženských lobby Takže nie som sám, sám iba ja autorom, ale som spoluautorom tejto správy. A zdieľam to, čo bolo povedané ohľadne európskych inštitúcií, ktoré by mali ukázať príklad. Lebo my sa naozaj e, červenáme od hanby vzhľadom na verejnú sféru. Tam vidíme, že ženy sa stávajú čoraz dôležitejšími aj na úrovni rozhodovania ale keď sa pozrieme na Európsky parlament, tak my sme platení rovnako, takisto, e, lebo tie verejné inštitúcie to nie je na úrovni našich, verej, našich verejných inštitúcií. V privátnej sfére to môže byť trochu iné, tam sú isté rozdiely v platoch a je tam aj istá diferenciácia, pokiaľ ide o ženy umiestnené na tých najvyšších rebríčkoch rozhodovania. Ale Samozrejme, tam treba sa venovať najmä privátnemu sektoru, tam treba čo naprávať. Pokiaľ ide o pani Figueredu a to, čo povedala o kríze naozaj, ak v niektorých krajinách bol ťažký priemysel, tam sú prvými obeťami muži, no a potom následne ženy sú obeťami reštrukturalizácie služieb, sociálnych služieb a tak ďalej. Je pravdou, že situácia je rôzna a závisí od krajín, ale aj pani Luling zdôraznila e, význam mojej správy, tomu som veľmi rád. Myslím si, že sú veci, ktoré ona povedala, ale samozrejme, že sú aspekty, ktoré oceňujem, ale napríklad e, zmienka o čiastočnom pracovnom úväzku. Naozaj je veľa žien, ktoré si ho vyberú, ale mnohé sú k tomu donútené, tak to nie je skutočný výber, pretože sa musia starať o rodinu, teda tam, kde máme dvojrodičovskú rodinu. Keď sa tam narodí dieťa, tak napríklad dieťa je handicapované napríklad, tak sa musia rozhodnúť, kto sa bude obetovať, ak zostane doma a bude sa starať o deti, najmä v prípade handicapovaných detí Zvyčajne sú tie ženy donútené zostať doma a starať sa o deti. A to ohrozuje ich profesionálnu kariéru. Teda tá voľba nie je vždy evidentná, často je to z donútenia a pod tlakom situácie. Pokiaľ ide o ďalšie poznámky, e, ja no, tu mám stále mnoho poznámok k tomu, čo povedala pani Luling. Je samozrejme jasné, že som otvorený všetkým pozmenujúcim návrhom, ktoré budú mať v záujme spresniť veci. Pokiaľ ide o rozdiely v platoch, tak tam áno. V Nemecku tam je 25%, áno, to sú čísla, niekde je 17 a ide to až vlastne po ten čiastočný pracovný úvezok, kde teda tieto ženy často neprichádzajú k takémuto rozhodnutiu dobrovoľne a ako je to v oblasti odmeňovania žien, tak napríklad v, vo verejnom sektore je to iné v porovnaní s privátnym, ale musím povedať na margo vašich poznámok, že vo verejnej sfére takisto existujú rozdiely. Máme veľké nadnárodné firmy, kde iba veľmi málo žien má prístup k riaditeľským postom. Takže tam treba sa zamerať na privátnu sféru Patriarchálna schéma, to sú stereotypy. Ja som to nazval stereotypmi, ale tam treba ísť dvoma smermi. Treba staviť na informačné kampane, aby si mladí ľudia v školách uvedomili tieto stereotypy, pretože tieto stereotypy sa rodia v školských učebniciach od toho najútlejšieho veku a myslím si, že na tejto úrovni sa dá napraviť mnoho. Ale treba konať. Pokiaľ ide pani Cornelisen, lepšia aplikácia existujúcich politik, to zdieľam. Súhlasíme s tým, čo povedala pani Luhling. Možno, že namiesto príjmania nového textu by bolo lepšie aplikovať existujúci text. S tým súhlasím, ale máme tu európske smernice o nediskriminácii na pracovisku. Valonská vláda šestkrát namiesto zvyčajných dvoch čítaní čítala túto smernicu, pretože to bola európska smernica, ktorú bolo treba začleniť do textu a vlastne mali sme tam rôzne úrovne národné a tak sa šestkrát tento text čítal, pretože medzi tým prišiel nový text, takže možno by bolo lepšie prijímať menej zákonov, lepších zákonov, aby boli lepšie aplikované a s tým ja plne súhlasím. Pán Zimanský, ďakujem za blahoželanie. Je pravdou, že možno, že keď hovoríte o ženách, ktoré sa rozhodli, že nebudú pracovať, áno, pripúšťam, ale možno, že tento deň, tá, tento výbor už jedného dňa nebude mať dôvod existovať, keď ženy nebudú, e, nebudú vlastne musieť bojovať za svoju rovnosť, lebo tá bude dosiahnutá, ale Myslím si, že v súčasnosti sa ešte nemusíme obávať, že by k tomu došlo skoro. Pani Martens, ďakujem za blahoželanie. A ja som si tu poznamenal ľahký priemysel a e, schopnosť rozlišovať, aby sme nehovorili len jednomyselne o celej situácii, pretože tá sa môže rôzniť od regiónu po región, od krajiny po krajinu, od sektoru po sektor, to treba naozaj podrobnejšie rozanalizovať a potom ma, slobodné matky, to je ďalšia otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Pred niekoľkými rokmi to bolo nás ťažko priateľné, ale ja plne súhlasím s týmto aspektom otcov, ktorí odmietajú prijať zodpovednosť, ktorí nechávajú matky samé so svojimi deťmi a váhajú s platením alimentov. V Belgicku máme návrh zákona a už je na úrovni štátu, kde sa hovorí, že štát bude platiť zálohy alimentov a potom otec, ktorý neplatí, tak od toho sa budú vymáhať. Je pravdou, že tomu je niečo, čo sa môže zdať správnou, jasnou odpoveďou tým ľuďom, ktorí sú v ťažkej situácii, rodičia, ktorí nedokážu byť zodpovední za svoje deti. Tam možno, že naozaj nejaká úloha predsa len prináleží aj štátu. Spomínal som Belgicko, ale zrejme to existuje aj v iných štátoch, ale nechcem zovšeobecňovať. Možno som neodpolasky všetkých, ale opakujem, že si budem pozorne všímať a študovať všetky pozmenice návrhy, ktoré dostanem, aby som sa pozrela, ako môžem tieto veci zakomponovať do správy, ktorú ste považovali za vynikajúce. Ja vám teda ešte raz opakujem, som vám za to vďačný. Euh, A budem sa snažiť dosiahnuť čo najf- najširší konsenzus. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tarabela. Už mi zastáva iba sa poďakovať pánovi Tarabelovi za jeho nasadenie pri týchto otázkach. A chcem sa poďakovať aj na, mojim kolegyňam za, a kolegom za zaujímavú výmenu názorov. Pevne veríme, že sa nám podarí predložiť na plénum dobrú správu. Čo sa týka časového plánu, tak lehota pre pozmeňujúce návrhy je 7. decembra o 12. Hlasovať na našom výbore budeme v pondelok 25. januára po obede a na plénum sa dostane táto správa vo februári. Je to druhá plenárka. Ešte raz sa chcem poďakovať za túto diskusiu. A pokračujeme teraz v našom programe. Dostávame sa k bode číslo 7. Peking plus 15, akčná platforma OSM pre rodovú rovnosť. A aby som vás informovala, v oktobri schválili koordinátori, že náš výbor vypracuje ústnú otázku. Táto má byť spojená s uznesením a rátame s tým, že sa to podarí schváliť na plenárke v februári. Takýmto spôsobom sa budeme snažiť pripraviť zasadanie v New Yorku na začiatku marca kde, kam náš výbor vyšle delegácie. Po dnešnej výmene názorov ohľadne ústnej otázky, ako aj uznesenia, vaša predsedníčka spolu s koordinátormi vypracuje túto ústnu otázku, ako aj uznesenie. Rátame s tým, že okolo 10. decembra môžeme poslať členom nášho výboru toto uznesenie a lehota pre pozmeňovacie návrhy bude 17. december do 12. Aby sme boli teda aktuálne informovaní, aby sme vedeli, ako prebiehajú prípravy Európskej únie a stanoviska v rámci prípravy na, na zasadanie v marci tu dnes máme zástupcu komisie, ktorý nás bude informovať o tom, ako prebieha práca. Chcela by som pripomenúť, že švédske predsedníctvo prednedávnom zverejnilo dokument o vývoji a je to dokument o tom, ako sa pracuje na tejto veci v členských štátoch. Aktualizácia bude zaslaná prostredníctvom linku všetkým našim členom, takže budete mať toto k dispozícii. Samozrejme možné si vyžiadať tento dokument v papierovej forme. Ak sa vám zdá, že na internet čítať také veľké dokumenty je nepohodlné. A teraz chcem dať slovo zástupcovi komisie, Je to pani Debankier ktorá prislúbila, že nás bude informovať o aktualizácii. Nech sa páči. Uh, Actually, uh, is... Ďakujem pekne. Pani Bankiri tu nie je, ale Maria Tunasiety, to som ja, pracujem v jej oddelení. Dovolte mi povedať vám pár slov o tom, čo robíme v spolupráci s členskými štátmi, pokiaľ ide o pekingskú platformu, akčnú platformu a ako sa chystáme na tzv. Peking plus 15. Takže dovolte mi stručné obzretie do histórie, čo sa už udialo do posiaľ. Poviem vám, ako pripravujeme Peking plus 15 a potom vám poviem, ako budeme pokračovať, pretože je dôležité podľa mňa, aby sme pokračovali, teda aby sme ten Peking plus 15 chápali ako také východisko pre ďalšiu prácu. No a na záver vám ešte poviem niekoľko praktických vecí o 54. správe komisie o situácii žien, ktorá bude vydaná v marci. V Európskej únii, ste viete, pracujeme o, na vývoji indikátorov, kvantitatívnych aj kvalitatívnych, v súvislosti s akčnou platformou OSN od roku 1998. Rozhodla o tom rada a podporila to komisia. A Odvtedy pracujeme teda na príprave týchto ukazovateľov v súvislosti s touto pekinskou akčnou platformou. Máme tu už ukazovatele pre takmer všetky oblasti, napríklad ženy v rozdovacích postupoch, v politike, v ekonomike, potom možno sklbiť prácu a rodinný život, potom rozdiely v platoch, ženy v inštitucionálnych mechanizmoch, ženy vo vzdelávaní, ženy a chudoba, ženy v ozbrojených konfliktoch a tak ďalej. Predsedníctva prichádzali jednotlivé so správami o analýze situácie v členských štátoch, teda pozme sa tu, aký je aktuálny stav, aký je pokrok. No a na základe týchto informácií z členských štátov tu potom bola snaha získať nejaké indikátory, ktoré by mohli byť reprezentatívne pre celú situáciu v EÚ. Znamená to toľko, že v každom pol roku predsedníctvo predloží správy, predložilo správy a určité závery rady k týmto správam. V roku 2005 sme slávili 10. výročie Pekingu, tej sme mali luxemburské predsedníctvo a ono pripravilo správu Peking plus 10, ktorá bola takou revíziou všetkých našich predmetných oblastí. A teraz sa nachádzame v situácii, kedy budúci rok oslavíme 15. výročie tejto platformy a švedské predsedníctvo rozhodlo, že sa pripraví správa. Tá tu bola uvedená. Je to komplexná správa, zohľadňujúca všetky ukazovatele, ktoré sme doteraz vyvinuli. A je tu to vlastne snaha osvetliť aktuálnu situáciu v Európe vo všetkých predmetných oblastiach. Tá správa je podľa mňa veľmi zaujímavá, je naozaj veľmi dobrá. Je to výsledok nielen práce predsedníctva, ale je to aj príspevok komisie a členských štátov. Zaujímavé v tejto súvislosti je, že švedské predsedníctvo spolupracovalo aj s OSN s hospodárským výborom pre Európu OSN. Čiže naša práca na úrovni EÚ prebiehala v dialógu s, toto regionálnou, s týmto regionálnym výborom OSN. Takže aktuálna situácia je tam v tej správe, v tom identifikované výzvy pre EÚ do budúcna pokiaľ ide o politiky rodovej rovnosti, ale aj pokiaľ ide o údaje, ktoré sú k dispozícii, pokiaľ ide o vývoj ďalších indikátorov. Teda ide tu o to, čo ešte je potrebné urobiť v budúcnosti. Táto správa je základom záverov rady, ktoré predstavilo švedské predsedníctvo. A náhodou práve dnes by mali byť prijaté tieto závery Dovolte mi stručne vám ich predstaviť, pretože sú takým tým hlavným posolstvom, pokiaľ ide o naše napredovanie. Takže Komisie a ďalšie inštitúcie sa tam dozvedia, že majú pokračovať v rámci Pekinskej akčnej platformy. Tieto závery identifikujú určité kritické oblasti. Jedna z tých vecí súvisí s nedávnou eh, so správou, o ktorej sme hovorili pred chvíľočkou, to sú tie rodové stereotypy. Toto je mimoriadne vážny problém, pokiaľ ide o politiku rodovej rovnosti, tieto rodové stereotypy, takže to je jedna z tých priorít, ktoré identifikuje rada vo svojich záveroch. Ďalej gender mainstreaming, to, že nie je ešte v plnej miere implementovaný. V praxi, to sa tam tiež uvádza, a od tieto závery sa tiež venujú aj politikám imigrácie a integrácie. Ďalšia dôležitá vec aby rodová rovnosť bola zdôraznená aj v Lisabonskom procese, v Lisabonskej stratégii, aby teda aj tam sa tieto ciele odrážali. Ďalej, dostupnosť údajov. To je dôležitá oblasť. V mnohých členských štátoch, to máme zo skúseností, Nemáme k dispozícii porovnateľné údaje, ktoré by sa dali použiť na európskej úrovni a to je ten problém, že tie údaje nemáme. A tento proces vytvárania indikátorov troška povzbudil prácu na kompara- komparabilite údajov, ale zatiaľ ešte nie je situácia uspokojivá. Ďalšia kritická oblasť ktorá sa uvádza v záveroch rady. To je ten duálny prístup, ktorý by sa mal uplatňovať aj v budúcnosti, teda gender mainstreaming, áno, ale nesmieme zabúdať na to, že sú tu aj špecifické veci, ktoré je potrebné riešiť, keď chceme odstrániť nerovnosť medzi mužmi a ženami. Pokiaľ ide o indikátory a dostupnosť údajov, pokiaľ ide o tú prácu, ktorá sa už odviedla. Rada sa vyjadruje jasne. Rada uvádza, že členské štáty a komisia majú naďalej pracovať v tých eh, zvyškových oblastiach na vytváraní indikátorov, to je veľmi dôležité. Ďalej sa tam uvádza, že by tu mala byť pravidelná revízia, pokiaľ ide o oblasti, kde už sú k dispozícii ukazovatele, takže do budúcna musíme pripraviť určitý akčný plán. Komisia tu rada vyzvala, aby pripravila takýto strednodobý plán v súvislosti s Pekingskou akčnou platformou. Takže vytváranie indikátorov v oblastiach, kde ešte nie sú a ich revízia v oblastiach, kde už existujú. Rada tiež dôraznila dôležitosť eh, rodového inštitútu v jeho právomociach je aj technická práca, pokiaľ ide o údaje, ich získavanie, porovna- porovnávanie, monitorovanie a tak ďalej. Takže na tomto všetko momentálne pracujeme. Pokiaľ ide o 54. komisiu pre situáciu žien. Komisia o situácii žien sa stretne budúci rok a komisia k tomuto stretnutiu chce výraznou mierou prispieť a to je mimoriadne dôležité, pretože Európska únia by mala byť vzorom celosvetovo, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a práva žien. Takže našim zámerom je naozaj odprezentovať výsledky našej práce a momentálne hodnotíme, či by sme nemohli pripraviť nejaké sprievodné podujatie, že by sme v New Yorku našu správu odprezentovali aby sme teda svetu ukázali, čo robíme v oblasti rodovej rovnosti. Samozrejme, že ide o systematickú prácu v rámci follow-upu tejto platformy. Španielské pacientníctvo zohrá dôležitú úlohu, pretože nadviaže na švedské predsedníctvo. Spolupráca doposiaľ prebieha bezproblémovo. Takže španielské predsedníctvo odprezentuje túto správu a bude zastupovať e, Európsku úniu a členské štáty. Španielské predsedníctvo organizuje fórum občianskej spoločnosti 4. a 5. februára a toto fórum tiež bude zohľadnené v našej správe. Toľko teda z mojej strany, taký všeobecný prehľad. Samozrejme, že rada odpoviem na prípadné otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne za skutočne veľmi kvalitnú informáciu o oblasti, ktorá je skutočne pre nás dôležitá, keď hovorím teda o našom výbore, kde o postavenie žien Európskej únii, členských štátoch, mimo európskej úrovni. To je skutočne veľmi zaujímavá téma a toto podujatie, ktoré sa uskutoční v New Yorku v marci, bude veľmi dôležité. Ja som pevne presvedčená, že moji kolegovia v tomto výbore určite chcú, aby Európska únia dosiahla čo najvyšší profil pri tom, keď budeme New Yorku prezentovať to, čo Európska únia môže spraviť, čo dosiahla, čo chce spraviť v tejto oblasti. Je pred nami veľká miera zodpovednosti a chceli sme sa profilovať v týchto otázkach. Skutočne bolo veľmi zaujímavé vypočuť si tieto informácie a pochopila som to tak, že tie závery, ktoré tam sú, e, sa príjmú v dohľadnej dobe, aby sme chceli byť informovaní potom o tých záveroch. Otváram diskusiu, ale ešte predtým by som si dovolila predniesť vlastné komentáre. Som veľmi rada, že stereotypy pri postavení pohlaví, na nich sa zameriavate, na nich sa zameriavate, lebo častokrát sa o tom hovorí, ako si vlastne ženy a muži vyberajú svoje povolanie, svoje vzdelanie, čo sa týka gender mainstreaming a čo sa týka toho, keď si pozrieme, ako sa komu darí, som pevne presvedčená, že gender mainstreaming je dôležitý nástroj, ale musí byť e, prepojený aj s inými konkrétnymi opatreniami. Čo sa týka Lisabonskej stratégie, toto je tiež veľmi dôležitá oblasť ktorou sa bude zaoberať náš výbor. A tu budú veľmi dôležité otázky rovného postavenia. Potom budú dôležité aj tie otázky, ako je prístup k údajom. Sú to vykonateľné štatistiky, prístup k ním, štatistiky v členských štátoch. Tu vidíme, aké je to dôležité. Máte to štatistiky, diskutujeme o rovnom postavení. Dôležité mať porovnateľné údaje, aby naše názory sa netýkali toho, čo si myslíme, o čom sme presvedč- presvedčené, ale aby sme to vedeli aj prakticky dokázať. To je základný predpoklad pre našu prácu. Pre mňa je toto veľmi úzko prepojené aj s tým Gender Institute a to, že začne pracovať, to je tiež veľmi dôležitá vec pre náš výbor. Dôležité, aby tento inštitút mohol začať svoju činnosť. To boli teda krátke komentáre z mojej strany a teraz otváram diskusiu. Sú nejakí kolegovia, kolegyne, ktorí by chceli vystúpiť? Nech sa páči, pani Ki Nielsen. Euh, Ďakujem. V záveroch rady som si prečítala, aby v členských štátoch presadzovali prijímanie opatrení, ktoré by umožňovali mužom a chlapcom zdieľať rodinnú zodpovednosť so ženami rovnakým spôsobom. To je výborné. Však kladiem otázku, prečo rada nechce podporiť správu pani Ištrela, kde sa takisto presadzuje e, rodičovská dovolenka. Tak ja tam vidím dosť veľkú nekoherentnosť. Ehm, Ďakujem pekne. A teraz pani Luling. Ďakujem pani predsednička. E, ja sa chcem vyjadriť k poslednému e, vyjadreniu. Správa Ištreva neexistuje, takže rada alebo komisia ju nemôžu podporiť. Ja dúfam, že e, treba sa k takýmto veciam, veciam treba postaviť zodpovednejším spôsobom a nie tak, ako to, čo máme teraz na stole, aby sme mohli skutočne pokročiť v oblasti ochrany materstva, pretože tam je cieľ, taký je cieľ tejto reformy. Pokiaľ ide o tento Peking plus 15, Peking, ja som bola v Pekingu, Peking plus 5 už bolo, počas luxemburského predsedníctva. V 85. roku som bola na konferencii v Keni a je jasné, euh, že politika Európskej únie v oblasti rovnosti bude riešená a koordinovaná predsedníctvom. Všetky témy budú koordinované. Ide o tie témy, ktoré sa tejto oblasti týkajú. Nebudú to riešiť národné delegácie, ale budú to, bude to riešiť komisia a teda bude to, to tá prezentácia bude, Španielsko bude vlastne koordinátorom a, a ja už som hovorila, že už som bola aj v Keni na túto tému, to nie je Peking plus 15, možno Peking plus 5 a neviem, o čom sa už presne, o akej lehote hovorilo v Keni, ale môžem vám povedať, že treba takisto sa snažiť o zdisciplinovanie jednotlivých členských štátov Európskej únie. Ja skutočne vykonávam veľkú prácu, aby som ľuďom dala pochopiť, o čo tu ide. A my budeme skutočne v Pek- mať teda e, jasno, keď si to stanovíme Peking plus 15. A samozrejme, že Peking plus 15, e, že môžeme tam ísť. A môžeme ísť príkladom, pretože Treba takisto povedať, že naša politika rovnosti prístupu a šanci mužov a žien je politikou, ktorá nemá nič podobné v iných regiónoch sveta. Takže si myslím, že by sme nemali, e, nemali by sme byť len múrom nárekov, ako sme tu teraz, ale e, nemali by sme si stanovať E, politiku e, e, dokonalú, mali by sme snažiť o dokonalú politiku, pokiaľ ide o jej aplikáciu. O to vlastne ide aj v Pekingu plus 15. A myslím si, že by sme mohli byť hrdí na seba vzhľadom na to, čo sme už dosiahli, pretože ja poznám viaceré medzinárodné organizácie, ženské organizácie, v Nemecku, v Nemecku hovoria, že by si oblízali prsty, keby mali takú legislatívu ako my. Takže by sme sa nemali skrývať v tieni, naopak mali by sme výsť v New Yorku na svetlo a ukázať všetkým, čo my robíme a vplývať na to, aby aj ostatní nasledovali náš dobrý príklad. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička. Ehm, Takže slovo bude mať opäť zástupkynia komisia na záverečné komentár. Nech sa páči, pani Tomasety. A, pardon, pardon, ešte chvíľku počkajte. Máme tu ešte kolegyňu, pani Glás. Nech sa páči, máte slovo. Pani predsednička, chcem sa ospravedlniť, ale prepačte. E, s veľkým sústredením som si vypočula ten príhovor, tú prednášku. Svojho času som bola zapojená do Peking plus 5 a položila som si otázku, kde je vlastne niečo konkrétne, Nespravme preto tú chybu, že opätovne všetky veci, ktoré sa možno by mohli stať na svete, dáme do nejakého veľkého elaborátu, ktorý nikto nebude čítať, ale skôr si musíme teraz dať za úlohu, aby sme sa zamerali na také tie hlavné udalosti. Neviem presne, ako by sa dalo spracovať. Máme ešte určitý čas, preto sa môžeme nad tým zamýšľať. Okrem toho aj ten to označenie, ten názov plus 5, plus 10, plus 15, možno, že bolo dobré, keď sme našli nejakú novú úroveň, ktorá by bola taká príťažlivejšia. Aby sme nenadvezovali na niečo, čo tu už máme. Preto by som chcela požiadať všetkých, aby sme boli takí presnejší a priamejší. Určite sú tu viaceré veci, ktoré by sa dali tak eh, dobre spojiť. Ďakujem pekne, pani Klas. To bol tiež taký apel na vašu predsedničku, na koordinátorov, aby sme vhodne vypracovali ústnú otázku ako je uznesenie. Dobre, poznačili sme si tie pripomienky. Ak už nikto iný sa nehlás, nehlási do diskusie, tak môžem dať slovo opätovne komisii. Nech sa páči, pani Tomasety, máte slovo. Uh, Ďakujem. Chcem len povedať, že je jasné, že to bude predsedníctvo, ktoré bude v komisii o situácii žien reprezentovať EÚ. A súhlasím s vami, že pre EÚ je dôležité, aby išla príkladom, pretože sme dosiahli naozaj veľký pokrok. A tá správa, ktorú pripravilo švedské predsedníctvo, samozrejme aj poukazuje na ten pokrok, ktorý sme dosiahli tiež ale hovorí o tých výzvach, ktoré tu sú pred nami. A v medzinárodnom kontexte samozrejme musíme zdôrazniť to, že aj v EÚ je ešte potrebné niečo urobiť, že je ešte čo robiť. Je tu mnoho krajín, ktoré vnímajú EÚ ako lídra v tejto súvislosti, keďže máme veľké skúsenosti a súhlasím s vami, že tá koordinácia zo strany predsedníctva je mimoriadne dôležitá, lebo sú tu rôzne záujmy, ktoré je potrebné zohľadniť v pozícii Európskej únie, stanovisku Európskej únie. Ale myslím si, že z skúsenosti vyplýva, že môžeme dosiahnuť dobré výsledky a myslím si, že členské štáty, predsedníctvo aj inštitúcia eh, chcú, aby sa Európska únia naozaj vyprofilovala aby sme odprezentovali naše hodnoty, naše záväzky a to, čo sme už dosiahli. Ďakujem. Vám tak för informationen. Srdečná vďaka za informácie a budeme postupovať tak, že váš predsednička, ako aj koordinátori budú pracovať na ústnej otázky, otázke, ako aj na uznesení. A potom o ňom budeme hlasovať na našom výbore. A čo sa týka časového, časového harmonogramu, o tom sme už hovorili, Dobre, môžeme teda ukončiť túto diskusiu o Peking plus 15. Môžeme to pre dnešok ukončiť. Samozrejme, bude ešte príležitosť vrátiť sa k tejto dôležitej téme. Máme ešte ten bod na našom programe. Tento by sme mali dnes vybaviť. A ide tu rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a myslím si, že toto je téma, ktorá všetkých zaujíma. Máme aktuálne informácie o tom, aké sú rozdiely pri mzdách ešte stále. 3. marca komisia zahájila informačnú kampaň, kde išlo o rozdiely v odmeňovaní. Pani Bauer ešte v roku 2008 vypracovala správu o rozdieloch odmenovaní, pričom táto správa sa schvalovala v novembri 2008. Teraz tu máme zástupcu komisie na zasadanie nášho výboru. A táto zástupkynia nás bude informovať o kampani, ktorú realizovala komisia. Som veľmi rada, že môžem tu privítať zástupkyňu komisie, je to pani bankier. Srdečne vás vítam medzi nami a už sa teším na informácie, ktoré od vás dostaneme. Nech sa páči. Thank you very much. Good evening. Ďakujem pekne. Dobrý podvečer. Ďakujem pekne za túto príležitosť predstaviť vám tu výsledky našej osvetovej kampane, pokiaľ ide o rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi. Like in this presentation to um, give you a very short Dovolte mi, aby som vás stručne uviedla do problematiky. Samozrejme, že vy o tom viete už veľa, ale napriek tomu by bolo dobré úvodom povedať zo pár slov o tom, čo vlastne je tento rozdiel v odmeňovaní. Poskytnem vám niekoľko čísel a potom prejdem k našej osvetovej kampani a poviem vám, čo sme počas tejto kampane robili. Takže poprvé, čo si predstavujeme pod tými rozdielmi v odmeňovaní? Ide o rozdiel medzi zárobkom žien v porovnaní so zárobkom je to, je to porovnanie zárobku mužov so zárobkom žien a je to 17,4 v európskom priemere. Mňa to vždy prekvapí, že keď sa pozriete na vývoj tohto rozdielu, tak vidíte, že sa neznižuje, dokonca sa takže aj zvyšuje. Takže ide o veľmi zložitý problém. A tieto rozdiely v odmeňovaní sú dôležité aj z hľadiska hospodárskeho rastu a zamestnanosti v Európe. Prečo tento rozdiel pretrváva? Vraj ide o zrkadlo všetkých diskriminácií, ktorým sú ženy vystavené na trhu práce. Takže to je veľmi komplexný fenomén a aby sme ho odstránili, musíme chápať dôvody, z akých vzniká. Poprvé, priama diskriminácia je jednou z príčin, ale táto príčina sa postupne vytráca, teda priama diskriminácia sa vytráca, pretože sa znepriamuje diskriminácia, je taká trošku sofistikovanejšia. Ďalším faktorom je hodnota, akú spoločnosť a zamestnávateľia pripisujú tej ženskej alebo typicky ženskej práci v porovnaní s prácou mužov. Ďalej je tu problém segregácie na trhu práce. Sú tu stále určité sektory, kde dominujú ženy a potom sú tu také, kde skôr pracujú muži. Ďalším faktorom sú tradície a stereotypy. A ide aj o tie rozhodnutia, ktoré robia ženy aj muži, keď si vyberajú svoje budúce povolanie. Rozdiely v odmeňovaní súvisia aj s tým, že je často zložité zosúľadiť profesionálny život s tým rodinným. A potom sú tu ešte ďalšie fenomény, ktoré vznikajú na mikroúrovni, to je ten sklený strop. Toto sú teda faktory, ktoré vedú k vzniku rozdielov v odmeňovaní. Poňala som, že je to veľmi komplexný fenomén, ktorému je potrebné aj takto pristupovať. Aké sú dopady a rozdiel v odmeňovaní? Poprvé mrhanie zdrojmi pre hospodárstvo ako také ženy teda sú potenciálnym zdrojom pre trh práce, je to teda vlastne potenciál pre zamestnávateľov. A samozrejme, že sú tu aj negatívne dopady na finančnú hospodárskú nezávislosť žien. Ďalej to vplýva na chudobu, hlavne keď sa pozriete na matky, slobodné matky. Teraz spomínané štatistiky za každý členský štát a potom priemer EÚ. Ten priemer je teraz 17,4 Nedávno sme zmenili metodiku používanú pri výpočte rozdielov v odmeňovaní. V tomto grafe vidíte, že sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Sú tu členské štáty, kde je tento rozdiel menší než 5 Asi sú tu také štáty, kde je to skoro 30 Na tom grafe vlastne môžeme rozdeliť krajiny do troch skupín. Tá prvá skupina, to je tá skupina s tým nižším percentom, tam máte Taliansko, Maltu, Polsko a tam tie rozdiely odmeňovaní sú relatívne nízke. To neznamená, že na Malte, v Taliansku a v Polsku je všetko v poriadku. Tuto to nízke percento odrážuje skutočnosť, že zamestnanosť žien v týchto krajinách je veľmi nízka. V týchto krajinách ženy s nízkym vzdelaním väčšinou nepracujú a teda nevstupujú ani do týchto štatistík a preto sú tie štatistiky také nízke. Ďalej tu skupina krajín, kde trh práce je segregovaný, veľmi segregovaný ide o Cyprus, Slovensko, Estonsko, ale aj Fínsko. V týchto krajinách vzhľadom na túto segregáciu je vysoký alebo vyšší než európsky priemer. Potom sú tu krajiny, s veľkým zastúpením žien um, v prácach na čiastočný úvezok, Holandsko, Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia a tam je tiež uh, ten rozdiel v odmaňovaní vyšší než v iných krajinách, pretože uh, na čiastočný úvezok je mzda nižšia než na plný úvezok. Aké kroky už EU prijala? Viete, že je tu legislatíva týkajúca sa odmeňovania. Minulý rok sme oslávili výročie rímskej zmluvy. Bolo tam ustanovenie rovnaká odmena za rovnakú prácu. Toto ustanovenie potom vstúpilo v roku 1975 do smernice o rovnakom odmeňovaní Zmluva sa v nasledujúcich rokoch tiež vyvíjala a tento princíp rovnaké odmeny za rovnakú prácu sa vyvinul na princíp rovnaká pláca za prácu rovnakej hodnoty. V roku 2002 bola prijatá ďalšia smernica a jej prepracovaná verzia pochádza z roku 2006. A v týchto všetkých je zakotvený spomínaný princíp Takže existujúca legislatíva podľa nášho názoru je už eh, postačujúca. Európsky súdny dvor sa zaoberal viacerými prípadmi v súvislosti s rovný, rovnakým odmeňovaním. Máme tu eh, viacero rozsudkov, rozhodnutí, čiže máme k dispozícii tieto dokumenty, pokiaľ ide o interpretáciu spomínaných smerníc a ustanovení. A Európsky súdny dvor často bol veľmi veľkorysý, pokiaľ ide o túto interpretáciu. Takže máme jednak legislatívu, ako aj prípadové právo rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru v tejto oblasti. Máme tu Roadmap for Equality, takúčný cestovný plán k rovnoprávnosti rovnoprávnosti. Viete, že to je taká strednodobá stratégia Európskej komisie pre rodovú rovnosť a tam tiež zohráva svoju úlohu rozdiel v odmeňovaní. Objavuje sa vo štyroch prioritách tejto politiky. Sú to priority, pokiaľ ide o hospodárskú nezávislosť žien a mužov, potom e, zosúladenie práce a rodiny, ďalej podpora e, zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích procesoch a potom odstránenie rodových stereotypov v spoločnosti. V roku 2007 sme prijali oznámenie o potlačaní, znižovaní e, rozdielov v odmeňovaní. Boli tam naplánované konkrétne aktivity a jednou z týchto aktivít bola tá komunikačná kampaň, osvetová kampaň, o ktorej budem za chvíľu hovoriť. Samozrejme, že komisia nie je jediná aktívna na tomto poli. Aj Európsky parlament sa tejto témy chopil. Pani Bauer pripravila nedávno uznesenie o tejto téme. Myslím, že to je legislatívne uznesenie, ak si správne spomínam. Bolo tam mnoho zaujímavých nápadov, pokiaľ ide o znižovanie rozdielov v odmeňovaní v budúcnosti. Máme tu aj Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý prijali členské štáty a máme tu aj rámec aktivít sociálnych partnerov z roku 2005. A teraz samotná kampaň. Toto osvetová kampaň začala v marci 2009 jej cieľom je zvýšiť povedomie Cieľovou skupinou boli všetci občania EÚ, najmä zamestnanci a zamestnávateľia. Hlavným motom samozrejme bolo potreba znížiť rozdiely v odmeňovaní a my sme zdôrazňovali prínosy takéhoto znižovania rozdielov, rozdielov v odmeňovaní pre spoločnosť, pre hospodárstvo, pre jednotlivcov. Kampaň začala takým mediálnym podujatím. Komisár Špidla v marci zorganizoval tlačovú konferenciu, bol tu seminár pre novinárov, dali sme teda vlastne všetky potrebné informácie o tejto problematike. No a táto tlačová konferencia a tento seminár boli podľa mňa mimoriadne úspešné, pretože médiá im venovali náležitú pozornosť. Vytvorili sme internetovú stránku v 22 jazykách, jazykoch. Táto stránka obsahuje teda informácie, je tam taký už toolbox um, a videá o tejto problematike. My sme sa na to pozerali z pohľadu takého životného cyklu. Snažili sme sa poukázať na dôležitosť alebo na význam týchto rozdielov odmeňovaní v štyroch fázach života. Začali sme teda babetkami. Chceli sme poukázať na to, že stereotypy vznikajú v ranom, v ranej fáze života a že to, pre akú kariéru sa rozhodnú mladí, že toto veľmi úzko súvisí s ich pohlavím. Ďalej tu boli obrázky triciatníkov. Venovali sme sa hodnote práce, porovnanie hodnoty práce žien s hodnotou práce mužov, teda tých tradičných odborov, ženských a mužských. Chceli sme ľudí upovedomiť o tom, že rozdiel odmaňovaní úzko súvisia s voľbou profesie, Zrejme viete, že 59 absolventov, 99% absolventov vysokých škôl sú ženy, ale je tu ešte stále mnoho povolaní alebo zamestnaní, kde prevažujú muži. Potom sme prešli do tej tretej fázy. Je tu manželský pár s dieťaťom, pretože keď ženy porodia deti, tak sa tie nožnice rozdiel otvoria a už sa nikdy nezatvoria, takže na to sme chceli poukázať, že ženy keď rozhodnú pre deti, že je to pre nich veľmi dôležité rozhodnutie, pokiaľ ide o, ka- o kariéru. V tomto čase ich práve muži často predbehnú, pokiaľ ide o odmeňovanie. Materstvo má pozitívny vplyv na zamestnanosť mužov. 91 mužov s, s deťmi je zamestnaných, v prípade žien to je iba 62 takže toto je veľmi dôležitý rozdiel, ktorý sme chceli zdôrazniť v tejto životnej fáze. Viete, že ča- práca na čiastočný úvezok, že ju vykonávajú hlavne ženy, 76 pracovníkov na čiastočný úvezok sú ženy. A potom to štvrtá fáza, to sú dôchodcovia, Takže ženy, keďže menej zarábali počas aktívneho života, tak majú aj nižšie dôchodky a tu chceme poukázať na riziko chudoby v prípade žien, že toto riziko je vyššie v prípade žien než v prípade mužov. We, um, Tuto máme e, takú, také nástroje, ktoré sme, ktoré sme rozdávali. Sú tam aj adresy kontaktných bodov, tu sme dali tieto obrázky, leták s informáciami, je tam mapa Európy s číslami, s tými rozdielmi v odmeňovaní, bolo tam aj CD s príslušnými klipmi a boli tam aj európske kontakty, ako je na, kontakt na národnej úrovni, potom je tu aj ďalší materiál, ktorý sme rozdávali na podujatiach v Európe. Sú také veci, ktoré sa dnes bežne rozdávajú. Možno také to, čo bolo viac originálne, bol, bola kalkulačka, kde bolo možné rýchlo vypočítať e, tie rozdiely v odmeňovaní. Takisto sme vytvorili aj internetovú stránku, kde sú príslušné informácie o rozdieloch pri odmenovaní. Je k dispozícii v 22 jazykoch. Sú tam aj adresy kontaktných bodov v členských štátoch, kde môžete dostať viac informácií v prípade záujmu. Ako som povedala, vypracovali sme audiovizuálne nástroje, spravili sme krátke videá, ktoré si môžete pozrieť na internete. Prečo je toto dôležité? Túto tému som už, myslím, že vysvetlila. Dostávam sa k záveru. Tieto obrázky sa objavili aj na viacerých eh, budovách eh, v Európe, ako aj vo viacerých časopisoch, ale napríklad sme využili aj veľmi dobre vo viacerých mestách, ako je Berlín, Brusel, Budapešť, Madrid a Varšava, potom aj tu na Rue Beliar, neviem, či si všimli tieto plagáty, boli tam marci, Potom máme tu zoznam novín, ktoré sme využili, kde sme zverejnili naše, naše inzeráty. A tuto mám aj fotografiu tých autobusov v tých piatich pilotných mestách Yes, and we use this campaign material um, on stands on the... Tento materiál, ktorý sme vypracovali, využívame aj pri rozličných kampaniách a máme ich v stánkoch. Tak napríklad e, pôsobíme v mestách Európy a kde informuje o sociálnej Európe. Ďalej plánujeme druhú fázu tejto kampane v roku 2010 kde budeme mať tri také veľké aktivity. Jedna sa bude týkať vytvárania partnerstiev. Tu sa opierame o skúsenosti, ktoré sme získali v rámci prvej fáze kampane, kde sme sa snažili identifikovať eh, partnerov členských štátov, ktorí budú pôsobiť ako multifikačný efekt pri informovaní a šíriť našich posolstiev. Ďalej v druhom kroku plánujeme vykonať mediálne aktivity v členských štátoch. Bude to také decentralizované, nejšie ako v tej prvej fáze. To znamená, že zameriame sa na noviny, ale budeme pôsobiť aj v verejnej doprave, v autobusoch, budeme aj v členských štátoch, na letiskách, na železničných staniciach. Tie, tie letiska budú v hlavných mestách a tie železničné stanice to budú skôr v takých menších mestách. Tieto aktivity prebehnú okolo 8. marca, aby to bol taký vhodný okamih a aby to tak silnejšie pôsobilo. Na záver tu vidíte adresu našej internetovej stránky, ak by ste potrebovali viacej informácií. Samozrejme sme otvorení pre vaše otázky, pre vaše dopity. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne za zaujímavé informácie. Chcela by som poinformovať naše kolegyne, že tieto materiály, ktoré sme dostali, teda ktoré tu ja mám, budú k dispozícii všetkým našim poslancom, aby ste mohli pokračovať štúdiu týchto materiálov. Nemáme už veľa času k dispozícii. Diskusia samozrejme bude pokračovať na našom výbore, ale Môžeme dnes žiaľ sa venovať iba krátkým otázkam, takže pán Tarabela, pani Ovír, pani Tomsen, Poprosím skutočne iba o krátke otázky. Veľmi stručne, ja som si túto kampaň vysoko cenil, pretože sa dotýka aj mediálnej oblasti a chcem sa spýtať, či sa zamýšľate aj nad nejakou negatívnou kampaňou. Toto bola pozitívna kampaň, ale Práve ja som hovoril, že najmä veľké privátne nadnárodné firmy mm, musia ešte vyvinúť veľké úsilie, aby zachovali a zaviedli rovnosť šanci na všetkých úrovniach. A zamýšľate sa nad možnosťou negatívnej reklamy, napríklad vytvorenia zoznamu firiem, ohľadne feminizácii istých postov E, kde je vysoká miera zodpovednosti a platy. To sú zložité a veľmi citlivé záležitosti, ale napriek tomu všetci dobre vieme, že všetci sú citliví na e, ten obraz, ktorý je s nimi spájaný a negatívny obraz by mohol byť pozbudzujúci a možno, že aj produktívny. Ďakujem pekne. Ešte štyria naši členovia môžu položiť krátku otázku, maximálne jednu minútu. Takže pani Ovier, nech sa páči, potom pani Tomsen. Tänan, ma tänan selle ülevaate eest ja... Ďakujem pekne za úvodné slova. Situácia, ako vidíme, sa nezlepšuje. V niektorých krajinách sa možno zlepšuje, ale v iných sa zhoršuje a to platí aj pre Estonsko, moju domovinu. To ma mrzí. a sa za to trošku hambím. Povedali ste, že kampaň prebiehala v Budapešti, vo Varšave. V Polsku je tá, ten rozdiel 8%, v Estonsku je to až 30%. Podľa čoho ste si vybrali tie krajiny? Keď ste zvolili krajiny, tá situácia je horšia, možno ste mali ísť inám, tam, kde je situácia horšia. Pani thomsen ďakujem pekne za túto zaujímavú prezentáciu. Ak som to správne pochopila, tak sa hovorilo aj o povýšení žien v kariérnom, o kariérnom postupe. V smernici sa totiž nevedujeme len rozdielom v odmaňovaní, ale aj kariérnemu postupu, keď sa pozriete na Walmart, e, táto, tento reťazec supermarketov bol zažalovaný pred pár rokmi zo strany odborov a oni museli niektorým zamestnankyniam zaplatiť odškodné, pretože ten ich kariérny postup nešiel tak rýchlo ako v prípade mužov. A je tu viacero podnikov, ktoré postihol rovnaký osud za mináciu. My v Európe sa tomu kariérnemu postupu nevenujeme a pritom toto je tiež jeden z faktorov rozdiel v odmaňovaní. Takže mňa by zaujímalo, aký má na toto názor komisia. Tak, fru Lulling, Pani Lulling na jednu minútu a potom pani Bauer. Oui, eh, madame Áno, pani predsednička. Ehm, rea- budem reagovať. Nie je pravdou, že nemáme legislatívu o rovnosti E, platov a povyšovania existuje od 77. 16. roku a bola nedávno zrevidovaná. A ja očakávam e, s netrpezlivosťou tento prínos, pretože to potom treba rozanalizovať. Iba sa chcem podeliť s jednou reakciou, pretože skutočne ma šokovala skutočnosť, že Malta a krajina, ktorá je v podstate šampiónom, e, má najmenší rozdiel v plátoch, nám poukazuje, e, že musíme byť veľmi opatrní pri analýzach a interpretáciách štatistik, pretože e, na Malte je len 37% žien, ktoré pracujú. Takže pozor prosím na takéto e, analýzy a interpretácie z takýchto štatistík. Ďakujem pekne, pani Thompson. Áno, ja som povedala, že máme legislatívu a že musí aj v prípade žien ten kariérny postup ísť rovnako rýchlo ako v prípade mužov. pretože tá legislatíva nie je úspešná? V tejto diskusii sa ešte vrátime. To sme mali krátke otázky. Skutočne pani Bauer na jednu minútu, potom sa žiaľ už nevieme žiaden čas. Nagyon rövid három kérdést szeretnék. Ďakujem pekne. Chcem položiť krátke tri otázky. V každom prípade je dôležité objasniť jednu vec. Hovoríme o hodinovej mzde. A keď teda povieme, že, že tieto rozdiely v odmenovaní sú vysia z časti s tým, e, že ženy pracujú na čiastočný úvezok, no asi to nesedí. Tieto štatistiky, ktoré sme tu videli, neodzrkadľujú to asi správne, teda hovoríme to o hodinovej mzde. je skúsim to aj nejako ináč povedať. V roku 2005, keď som začala pracovať na mojej správe, bol ten rozdiel 15%, teraz je to 17%. Čo teraz nastalo? Toto ešte nie je kríza, keďže tieto tu nie je ešte kríza zohľadnená, keďže tieto údaje pochádzajú z roku 2007. Čo sa stalo s tými návrhmi, ktoré sme my zapracovali do tej poslednej správy. Ďakujem pekne, pani Bauer. Teraz poprosím zo strany komisie o krátky komentár. Okay, thank you very much. Very quickly. Ďakujem pekne, skutočne veľmi rýchlo. Tie rozdiely medzi tými 15%, ako ste pani Bauer mali v vašej správe, a tými 17%, to súvisí so, inou štatistickou metódou, ktorá, ktorá pri tej štatistike, ktorá sa, ktorá sa používa na výpočet. Takže tu je, bola vykonaná iná kalkulácia, keďže ten postup sa zmenil medzičasom. A keď ste sa pýtali, že čo robíme s tými vašimi návrhmi, na tom pracujeme. Niektoré sme zapracovali, spracujeme aj ďalšie. Tá otázka, ktorú ste položili, že prečo v tom prvom kole sme mali tie prefázy kampanie, sme mali 5 štátov, kde sme mali e, naše inzeráty a prečo nie v iných štátoch. My sme mali inzeráty v... Snažili sme sa pokryť čo najviac členských štátov. Chceli sme to mať geograficky vyvážené. Prečo sme sa rozhodli pre tých 5 štátov? Tam išlo o to, že sme sa rozhodli využiť verejné vernú dopravu. Autobusy, kde sme mali Maďarsko, Polsko, Belgicko, Španielsko a Nemecko. Opätovne sme sa snažili to mať geograficky vyvážené. My sme vychádzali z tých prostriedkov, ktoré sme mali v dispozícii v prvej fáze a neboli sme teda ísť do všetkých členských štátov, to znamená, že museli sme spraviť určitý výber a rozhodli sme sa postupovať podľa možnosti čo najviac vyváženým spôsobom a potom bude druhá fáza,